ak je to v rokovacom poriadku, ja som už vysvetlila, ako je to s catch aj a s ostatnými vecami, o čo, o čo ide. Keď je to catch aj, tak nepríjmem váš príspevok. Áno, je to tá výsada, ale aká bude vaša politika, pokiaľ ide o modré karty 1, 2, ako to bude s KHDI? Ja si myslím, že je rozumné sa toto spýtať, aby členovia vedeli, ako to je, pretože sú veľmi frustrovaní. Pán Kelly, pochopila som vašu otázku. Ja som nevidela zatiaľ celý zoznam. Pozriem sa na to, pozriem sa, ako sme s časom a potom sa rozhodnem, či príjmeme modrú kartu, alebo nie jednu, alebo dve, alebo či pôjdeme podľa príslušnosti k politickým skupinám. Nech sa páči, pani ministerka, máte slovo. Vážená pani predsedajúca, vážení členovia parlamentu, dovolte mi, aby som začala tým, že sa poďakujem Európskemu parlamentu za šancu viesť túto rozpravu o východnom partnerstve krátko pred samitom v Rige, kde sa zídu hlavy štátov Európskej únie a partnerských krajín východného partnerstva 21. a 22. mája. Pred šiestimi rokmi v Prahe sme predstavili našu víziu o zlepšení partnerstva medzi Európskou úniou a partnermi z východnej Európy. Odvtedy sme dosiahli veľký pokrok v našom partnerstve. Lepšie chápeme naše rôzne záujmy, potreby, ambície partnerských krajín v rámci tohto východného partnerstva. V Ríge sa pozrieme na veľmi pozitívne výsledky, ktorých svetkami sme boli od čas samitu vo Vilniusem. Od ostatného samitu vo Vilniusu po podpísaní e, zmluvy o e, asociácii ďalej e, dohody o voľnom obchode s Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou. Asociačná dohoda s Gruzínskom a Moldovskom sa už využívajú a um, ukazovatele sú veľmi e, slúbne. Obchod sa roz, rozširuje medzi Európskou úniou a medzi príslušnými partnermi, pokiaľ ide o Ukrajinu. Ostatný summit e u Ukrajina potvrdil, že aplikácia ukrajinského DCFTA začne 1. januára 2016 ako si uvedomujete, komisárka Cecília Malstromová vedie trilaterálne rozhovory s ukrajinskými a ruskými partnermi, aby v čo najlepšom prostredí došlo ku aplikácii od 1. januára. Summit v Rige bude možnosťou pozrieť sa na implementáciu tejto zmluvy a ukázať e, záväzky a angažovanosť Európskej únie v prospech prehlbovania našej spolupráce. Má dojsť konsolidácii princípov právneho štátu a takisto trhovej ekonomiky ako najlepšej perspektívy na garantovanie dobrej budúcnosti, európskej budúcnosti pre našich partnerov. Ide nám o mobilitu, o kontakty ľudí, o šance, trhové šance. Ďalej chcem zdôrazniť, že sa budú uskutočňovať tri veľké podujatia. Bude to mediálna konferencia o úlohy médií vo východnom partnerstve, ďalej konferencia o občianskej spoločnosti a podnikateľské fórum. Tieto podujatia zdôraznia rastúcu úlohu občianskej spoločnosti a podnikateľských kontaktov ako integrálnej súčasti politiky východného partnerstva. Dovolte mi, aby som e, zdôraznila, že kontakty so všetkými východnými partnermi sú pre nás veľmi dôležité. Pre partnerov s asociačnými dohodami je už e, stanovená ich cesta v týchto e, zmluvách. Pokiaľ ide ostatných partnerov, je pred nami ešte táto práca. Pokiaľ ide o Arménsko, teda rozsah budúcich vzťahov, dúfame, že rokovania sa začnú na základe novej dohody s Arménskom momentálne očakávame myšlienky Azerbajdžanu o tom, ako oni vidia vzťah s Európskou úniou. Ak to dosiahneme, budeme uvažovať o našom vzťahu, ktorý bude prospešný pre e, obidve strany a ktoré obidve strany očakávajú ďalej sa budeme takisto angažovať v našich kontaktoch s Bieloruskom. Sme presvedčení o tom, že rozvoj bilaterálnych vzťahov je najlepšou cestou na zabezpečenie toho, že všetci šiesti partnery budú mať dôležitú úlohu v východnom partnerstve. Dosiahli sme veľa aj v oblasti mobility. Od apríla minulého roku Moldavsko má Schengen, so šengenskou oblasťou bezvízový e, styk. Ukrajina a Gruzínsko pokročilo pri referenčných hodnotách akčných plánov týkajúcich sa liberalizácií víz. Tieto krajiny budú môcť vykonávať e, e, všetky referenčné hodnoty v druhej fáze akčného plánu liberalizácie e, víz. Koncom roku 2015 budeme hovoriť o výsledkoch monitorovania v tejto súvislosti. Finalizácia rokovanie s, Bielorus- s Bieloruskom sa predpokladá na koniec júna. Vážení členovia parlamentu, dovolte, aby som zdôraznila, že východné partnerstvo, teda summit e, o východnom partnerstve v Rige sa koná v novom geopolitickom prostredí, kde sa zmenili hranice násilne a partnery a členské krajiny e, sú sa stali predmetom značného nátlaku. Opäť chcem zdôrazniť, že e, my sa e, snažíme nevyužívať e, negatívne faktory. Dovolte mi, aby som povedal úplne jasne, ani východné partnerstvo, ani bilaterálne vzťahy medzi Európskou úniou a jej partnermi E, nebudú voči nikomu zameraní. Ale musím povedať celkom jasne, Európska únia bude podporovať našich partnerov, ale e, oni sami sa musia rozhodnúť o svojej zahraničnej a chodnej politike. Ďalej e, chceme potvrdiť našu angažovanosť vo e, východnom partnerstve. My chceme dať budúcnosť v rámci tohto partnerstva, chceme zabezpečiť e, pri našej politike pre budúcnosť budeme načúvať našim partnerom a budeme brať do úvahy ich názory. Vážená pani predsedajúca, vážení členovia parlamentu, dovolte mi, aby som opäť zopakovala, že ponúkame našim partnerom vo východnom partnerstve skutočné partnerstvo. Diferenciácia v našich bilaterálnych vzťahoch sa bude e, zvyšovať a budeme brať do úvahy potreby a ambície našich partnerov. Bude dôležité vykonať potrebné reformy. Žiadna vláda nie je schopná byť e, úspešná bez širokej podpory svojich vlastných ľudí. Úspešná transformácia je možná iba vtedy, ak E, spojí spoločné úsilie spoločnosti ako celku. Dôležitá je reforma lokálne orgány, parlamentári, včítanie tejto snemovne, podnikateľská spoločnosť, občianská spoločnosť zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri východnom partnerstve. Z toho dôvodu rátame s touto snemovňou, že nám pomôže, že sa postaví za našich partnerov pri realizácii zmien ktoré si občania želajú. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujeme. Ďakujeme pekne, pani ministerka. No, odpoviem pánovi Kelimu. Ja dám každej politickej skupine jednu E, modrú kartu. Ale ponechávam si to privilégium neudeliť e, modrú kartu. Takže prvým rečníkom za EPP je pán Jacek Sarišvolský. Vážená pani podpredsednička, prosím prvé dve vety nezapočítajte do rečníckého času. Mňa ja ľutujem, že tu e, nie je e, zastúpená komisia, pritom e, vraj je to dôležitá téma, východné partnerstvo a summit v Rige. Teraz hovorím naozaj. Ide o veľmi dôležitú tému východné partnerstvo. Je to potrebné pre EÚ, má to dopad na ekonomickú prosperitu a bezpečnosť a EÚ má ako hlavný cieľ mier. A potrebujú to aj naši susedia, pretože sa musia meniť podľa európskeho modelu. Východné partnerstvo však je niečo, na čom treba neustále pracovať, treba to posilňovať, doplňať, upravovať. Bol tu pokus narušiť východné partnerstvo zo strany e, Ruska a e, e, Ukrajinu donútili nepodpísať dohodu vo Vilniuse, ale Ukrajina sa postavila ruskému nátlaku a povedali, že chcú európske hodnoty a potom Rusko začalo vojnu. staré pravidlo hovorí, že ak e, útočí medveď, tak e, netreba útok opetovať. Ak sa vás niekto pokusí zastaviť, e, tak potom máte dve možnosti. Buď ustúpite, alebo budete naďalej napredovať a e, zdvojnásobíte e, snahu. My sa musíme vydať druhou cestou, pretože e, je to aj vola našich partnerov a taktiež preto, že je to naozaj v záujme EÚ a vychádza to z jej hodnôt. A ak nebudeme obhajovať slobodu a demokraciu v našom susedstve, tak aj naša samotná demokracia, sloboda a prosperita budú ohrozené. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Sariuš Volsky. Je tu modrá karta pána Frunzuliku, ale nebudem s ňou súhlasiť. Ja už som už povedala, že príjme modré karty iba ak prídu od niekoho, kto nie je na zozname rečníkov. Už máme polhodinový sklz, takže e, ľutujem, pán Frunzulika, vy ste neskôr na mojom zozname rečníkov. Teraz pán Fleckenstein za socialistov a demokratov. Dve minúty, nech sa páči. Vážená pani predsednička, vážení kolegovia, kolegyne, východné partnerstvo má jasný cieľ. Susedným krajinám EÚ dáva rámec pre politickú a ekonomickú spoluprácu, umožňuje intenzívne obchodné vzťahy a e, možno intenzívnejší spoločenský kontakt. Je to možnosť úzkej spolupráce aj v prípade krajín, ktoré nechcú alebo nebudú e, členmi EÚ. Takže je naďalej možná dobrá spolupráca napríklad s Arménskom a Azerbajdžanom. A prekážkou nie je e, to, že odmietli dohodu o pridružení alebo o voľnom obchode, ale aj tak e, sa musia orientovať podľa našich hodnot. Bolo by dobré, keby komisia prehodnotila túto politiku susedstva a je tu veľa politických víziev v našom bezprostrednom susedstve, hovoril o nich aj predrečník, napríklad situácia na Ukrajine, ale napriek tomu e, sa nezmenila úplne súčasná politika. Summit v Rige musí však e, vyslať jasný signál, a síce, že EÚ bude pokračovať v spolupráci s východnými partnermi nielen lepšie, ale aj účinnejšie. Musí byť viac solidarity, ale aj e, viac efektívnosti. V konkrétnom styku s partnermi treba hovoriť o konkrétnych e, možnostiach spolupráce. Treba posilniť štátne inštitúcie, demokratické e, reformy, posilniť regionálnu spoluprácu. A ešte jedna vec. E, pán gruzinský prezident povedal, že je to dôležité tak pre západné, ako aj východné krajiny a za to by sme mali sa zasadzovať strednodobo. Ďakujem pekne. Teraz pán Demes Maker na dve minúty. E, ehm, mm, ďakujem pekne, drahí kolegovia. Ehm, necítim sa veľmi dobre, musím tu priznať, pretože ten návrh e, textu, ktorý sa týka východného partnerstva, tak ako to bolo schválené zo strany členských štátov, dosť e, ma sklamal. Ehm, boli tu veľké vyhlásenia ohľadom európskej solidarity, eh, ohľadom toho, ako treba braniť tie naše princípy, ale ja to nenachádzam nejakú veľkú ambíciu v tomto texte. Ehm, my nechceme v podstate ako keby dosiahnuť veľké stratégie, pritom to by sme potrebovali ten tlak, ktorý vykonávalo za posledné mesiace <clears throat> Rusko na troch našich partnerov, na Gruzinsko, Moldavsko a takisto u Ukrajinu sa potom podpísali a Teraz e, máme pred sebou novú geopolitickú výzvu. Nevidím e, e, tu žiadne odsudenie vpadov ruských vojsk za ukrajinské hranice, takisto aj ich prítomnosť na Ukrajine. Naopak, Rusko bolo pozvané aby deklarovalo a vlastne na, e, diktovalo podmienky na tomto samite. Za posledné týždne niektorí naši kolegovia vyjadrili e, svoje obavy ohľadom situácie na východe Ukrajiny. Pritom je, tie, ten, tá agresia podporovaná Ruskom je, má strašné dopady pre mnohé rodiny, ktoré mu, museli utekať pred gulkami. Uh, Eh, pred eh, vojnovým ohňom. Ja sám som eh, to videl v tomto regióne. Ten konflikt ako keby vyprázdňoval celú túto krajinu, nielen z takého fyzického, ale takisto aj psychologického hľadiska. Veľa občanov je teraz z klamaných, žiadame od nich veľké obete a teraz majú tak, takú, taký pocit, že vôbec ich úsilie nebolo mm, E, nejak tak e, ocenené. E, avšak na, v, na samite v Rige by sme potrebovali oveľa pozitívnejší signál, viac ako tento text, a preto žiadam Európsku úniu, aby bola koherentná, aby poskytla európske perspektívy týmto ľuďom, aby stanovila jasný, jasnú lehotu napríklad pre vízový režim. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán už na dve minúty. President, minister, Vážený pán predseda, vážená pani ministerka, východné partnerstvo bolo spustené pred 5 rokmi a je to príklad EÚ, ktorá koná Napriek všetkým ťažkostiam a napriek aj otvoreným útokom východné partnerstvo je niečo, na čo by sme dnes mali byť pyšní. Skupina ALDE plne podporuje politiky východného partnerstva, pretože to je e, skutočne účinný stimul pre ďalšie demokratické zmeny a e, reformné procesy v partnerských krajinách vo východe Európy. Výsledkom toho je, že dnes máme tri pridružené krajiny, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajinu. Všetci vieme, že e, kvôli tomu znášajú veľký tlak politický, ekonomický a taktiež dochádza k e, propagande. My sme e, adresovali otvorený list šéfom vlád ktorí sa zúčastnia na samite v Rige. 98 poslancov a poslankyň tohto parlamentu sa po ten list podpísalo. Myslíme si, že summit v Rige by mal byť ambiciózny a taktiež e, prejaviť solidaritu s našimi pridruženými partnermi a taktiež apelujeme na európskych lídrov v Rige, aby uznali budúcu európsku perspektívu Gruzínska, Moldavska a Ukrajiny. E, treba jasne povedať, že E, to bude správny krok, ak bude, budú splnené kritéria, až to treba teraz a nie v budúcnosti. A taktiež chceme, aby sa Riga zaviazala k bezvýznovému styku pre Gruzínčanov a Ukrajincov a dúfame, že lehota bude koniec tohto roka. Vážení kolegovia a kolegyne, politika z oči voči eh, Rusku zlyhala, všetci to lutujeme a východné partnerstvo, zdá sa, eh, prináša pozitívne výsledky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz sa Guengel pán Scholz na minútu a pol. Vážená pani predsednička, eh, vážená pani ministerka, Zajtra sa začína summit východného partnerstva v Riga a bude kontroverzný. Ukazujú to už oznámenia o istým, istom diferencovanom prístupe a taktiež sú tu rôzne očakávania partnerov. A je pravda, že je šokujúce, že tu absentuje komisia. Treba posilniť e, právny štát, to je jeden, jedna z priorít v Rige, ale uvidíme, e, vidíme, ako to dopadlo v Moldavsku a taktiež situácia v Ukrajine. Tri štvrtiny obyvateľov Ukrajiny v prieskume povedala, že nedošlo k tým e, očakávaným zmenám po udalostiach na Majdane. E, na to sa musí pozrieť aj summit v Rige a taktiež ľudské práva, demokracia e, sú na tom naozaj sú v zložitej situácii, pretože napríklad miera nezamestnanosti dosahuje 20 v Arménsku a v Gruzínsku, u mladých ešte viac. A sú tu ďalšie e, sociálne otázky, ktoré si vyžadujú viac ako iba trhové príležitosti. Týmto otázkam sa musíme e, postaviť e, všetky inštitúcie, pretože tu nejde iba o geopolitické otázky, ide o spoločnú politickú víziu a vývoj. Ďakujem pekne teraz za zelených. Pán Mešerič na dve minúty. Ďakujem pekne, pani vážený prítomný. Ak je tu jedna politika eh, pri zahraničnej politike, ktorá potrebuje revíziu, tak je to naša politika susedstva, obzvlášť vo vzťahu s východným partnerstvom. Eh, v porovnaní s pôvodnými cieľmi je jasné, že to nie je eh, úspech, preto naša skupina víta revíziu, ktorú spustil komisár Hahn a súhlasíme aj s doterajšími závermi. Diferenciácia to je e, vlastne heslo tejto revízie a je to asi nevyhnutné pri východnom partnerstve, ale nemali by sme zabúdať na to, že tri z partnerskej krajiny už podpísali dohodu o pridružení a v zmysle dohôd o voľnom obchode chcú zosladiť, majú zosladiť ekonomiku s európskymi ekonomikami, musia, e, musíme im dať e, dôveryhodnú európsku perspektívu a treba im pomôcť krát, krátko a strednodobo a pomôcť vyrovnať sa s tým, čo to obnáša. Takéto politiky dávajú zmysel iba, ak sa možno, že navýšia aj finančné zdroje. V súčasnosti predstavujú 20 a malo by e, byť viac prostriedkov poskytnutých takýmto pridruženým krajinám. 2 miliardy eur ročne, ktoré idú východným aj južným susedom, to neumožňuje ani dôveryhodnú angažovanosť ani účinnú politiku. Určite by sme mali prehodnotiť toto číslo v kontexte tohto prehodnotenia. Stručne povedané, e, potrebujeme sa dôveryhodne angažovať vo vzťahu s našimi tak východnými ako južnými partnermi. Ďakujem pekne teraz za EFTD za, na minútu pán Castaldo. Grazie. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. K tomuto veľkému bodu e, máme pred sebou konferenciu ohľadom východného partnerstva. Musím súhlasiť s tým, čo povedal už e, hovorili už viacerí kolegovia, že teda e, je veľmi smutné, že komisia tu má prázdne e, sedadla, že tu nie je prítomná. Ako sa pripravíme na tento summit? E, za našu stranu chcem zdôrazniť, že je správne, že tieto krajiny, ktoré už v Kodani prejavili svoje ambície vstúpiť raz do EÚ, je dôležité, aby túto perspektívu tu mal. Avšak mnohé sa vybrali smerom korupcie, nefungujúceho súdneho systému a tak ďalej a veľké, naďalej majú veľké výzvy, ktorým čeli zdravia. Takže e, myslím, že je veľmi dobré a dôležité, aby sme e, im zabezpečili finančné zdroje pre spoluprácu a takisto e, preto, aby čelili týmto výzvam a nemôžeme súhlasiť s ozbrojovaním z druhej strany, ktoré určite ohrozujú občanov týchto krajín. Dúfam, že počas tohto samitu budeme mať opätovne príležitosť to zdôrazniť. Ďakujem pekne. Teraz za nezaradených pán Korvin Mike. Ďakujem pekne, pani predsednička. Keď chcete s niekým diskutovať, tak treba byť pripravený na všetko, že môžete byť aj šokovaní. Všetci viete, že Boris Nemcov bol zavraždený v Rusku, ale je oveľa bezpečnejšie byť nezávislým novinárom a oponentom v Moskve ako v Kieve. Viacerí boli zavraždení minulý týždeň. Pán Suchobok, pán Melník a taktiež mnohí Maďari, Moldavci, Židia, ukrajinskými nacionalistami. Mnohí v Európe vyjadrujú porozumenie s nacionalistami na Ukrajine ale treba vidieť pravdu. Danke. Und nun nach der Runde der Vertreter und Vertreterinnen der Fraktionen bzw. Fraktionslosen. Äh A teraz má slovo pán Preda na dve minúty, prosím. Ďakujem Ďakujem veľmi pekne pani predsedníčka vďaka, e, alebo vo východnom partnerstve niečo bizarné, čo sa momentálne deje, pretože vo Vilniuse v novembri 2013 sme hovorili o už neúspechu samitu. A teraz máme pred sebou tú istú hrozbu, že opätovne už aj pred e, samotným otvorením samitu sa hovorí o neúspechu tohto samitu. Avšak e, za tým summit e, vo Vilniuse bol neúspech, pretože keď si zoberme tú bilanciu, ktorú urobili už niektorí kolegovia, ktorú môžeme teraz e, odprezentovať medzi 2013 a 2015 rokom, tak je tomu tak. Hovorili sme teda o nepodpísaných asociačných dohodách a takisto o vízovom režime, takže, e, ale to práve naopak bol pokrok. Avšak v mm, spoločnosti, ktorých sa týka východné partnerstvo, očakávajú nielen bilanciu v tých posledných rokoch, ale takisto aj akýsi sľub. Signál. Záväzok do budúcnosti. A myslím, že práve to je to naše silné ten náš silný bod, to by sme mali do budúcnosti e, jasne stanoviť politický záväzok Európskej únie voči týmto krajinám východného partnerstva, pretože inak nebudeme mať e, možnosť čeliť našemu pesimizmu alebo takému samoočierňovaniu a takisto aj ruskej propagande, ktorá má jediné, jediný signál, jedinú definíciu východného partnerstva a to je vlastne akési spolčenie proti Moskve. A ja si myslím, že z oči voči tomuto je potrebné e, byť odvážny, je potrebné byť odva- e, odhodlať sa zaviazať a jasne povedať, ako bude vyzerať európska budúcnosť týchto krajín východného partnerstva. Pretože bola by škoda, keby teraz by sme boli takí skromnejší v tých našich návrhoch ako pred dvoma rokmi alebo pred štyrmi rokmi vo Varšave. Toto je môj návrh. Ďalším rečníkom je pán Tonino Picola, jedna minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dôležitosť eh, samitu v eh, Ríge nesmieme podceňovať vzhľadom na situáciu na Ukrajine a po anexii Krynu. Text je slabší ako text e, z Vilniusu. Ak nechceme niečo ponúknuť v posled, teda v plnej miere, ak existujú napríklad pochybnosti o e, liberalizácii víz. Ja si myslím, že partneri by nemali stať e, sami, teda čeliať z tejto situácii. Musí to byť unikátna šanca pre Európsku úniu, aby ukázala svoju angažovanosť vo východnom partnerstve. Mali by sme dať e, odpoveď na to, akí sú hlavní oponenti. Ďakujeme veľmi pekne a slovo mal pán Karsky na jednu minútu. Ďakujem pekne pani predsedajúca. Situácia je veľmi zlá, takisto pokiaľ ide o tento summit. Bolo by dobre, keby sme to mali predstaviteľa komisie. Uvedomujeme sa, že tento summit je, mimo, je mimoriadne dôležitý, možno najdôležitejší v dejinách eh, histórie východného partnerstva. Niektoré už majú asociačné dohody, teraz sú v ťažkej situácii. Na druhej strane je tu samotná únia, ktorá tu má svoje záujmy. Text, ktorý bude prijatý na samite, musí byť rozhodným textom. Musíme potvrdiť európsku perspektívu pre Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajinu. Ďalej sme povinní vyhlásiť e, bezvízový styk už pre Ukrajinu pre rok 2016. V tomto texte by sme mali pomenovať ruskú agresiu na Ukrajine, anexiu Krymu. No a keď ten text bude slabší, tak Rusko to bude brať ako súhlas na svoje aktivity a to nesmieme dovoliť. Ďakujem pekne. Pán Ulman Spalt, jedna minúta, prosím. Ďakujem pekne. Politika východného partnerstva je veľmi dôležitou politickou oblasťou, ale žiaľ musíme byť kritickí, pokiaľ ide o nádeje, ktoré sa spájajú so samitom zajtra. My sme uzavreli dohodu s Moldavskom, s Ukrajinou a s Gruzínskom, ale no, na, v Ríge na nás čakajú iba reči. My by sme potrebovali pozitívne, silné signály, to od nás očakáva Ukrajina a mali by sme potvrdiť, že Ukrajina bude mať jasnú európsku perspektívu. Ako to privodiť totiž entuziasmus niektorých e, členských e, krajín poukazuje, teda ukazuje aj to, že mnohé členské krajiny zmluvu s Ukrajinou nepod, nepodpísali a pevne verím, že sa spamätáme a že budeme mať možnosť podávať správy o úspešnejších výsledkoch. Pán Josa Vranstor, Ďakujem. ďakujem pekne, pani predsedníčka. Východné partnerstvo bolo vynikajúcou myšlienkou, ale komisia ju pomohla zničiť tým, že sa úplne podriadila americkej politike nepriateľstva voči Rusku. Došlo k deštrukcii Ukrajiny. Tam v súčasnosti je 60-percentná inflácia. Panuje tam technický default Národnej banky. Je potrebné povedať, že od Majdanu vlastne skrachovalo 46 bank na Ukrajine a priemerný mesačný priemer je v súčasnosti 40 eur. V súčasnej dobe sa Američania stiahujú, ako ukazuje schôdzka v Soči medzi Kerim, Lavrovom a Putinom a navšteve Victoria Newland v Moskve. Myslím, že je najvyšší čas, aby sme prestali sa hrať na hlupakov a urobili sme to isté aby sme sa stiahli. Nun ist der nächste Redner. Pán Rope, jedna minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. Dnes Rusko nám dáva na vedomie, že to, čo sa deje na Ukrajine, sa môže zopakovať aj v iných krajinách východného partnerstva. Vzhľadom na túto ekonomickú hrozbu a ďalšie hrozby, Európska únia musí byť ešte silnejšia. Musíme hovoriť o ozajstnej reálnej podpore krajín tohto východného partnerstva. Toto môže byť vzájomne nám užitočné. Musíme e, lepšie informovať e, krajiny východného partnerstva o európskych inštitúciách, v Európskom parlamente a takisto aj o legislatívnych procesoch. A to je aj dôvod, prečo treba lepšie financovať eh, prácu novinárov v týchto krajinách. Takisto aj tu v Štrasburgu a Bruseli je tiež potrebné, aby sme spustili taký proces, ktorý by sa týkal výmeny vedomostí. Hovoríme tiež eh, o reformách v krajinách východného partnerstva. Toto sa však musí pretaviť do reálnych e, ašpirácií občanov e, týchto krajín. Chcem teraz vyzvať e, všetkých, aby ste sa snažili, vaše hlavné myšlienky sa snažiť. Ďakujem dostať. pekne. Pán Eferič, minúta 30. Ďakujem pekne. Zajtra sa koná summit, hovorí sa o tom, aké výborné výsledky sa dosiahli, aj pokiaľ ide o dohodu s Ukrajinou. No viete, je to taká zvláštna definícia úspešnosti alebo pozitívnych výsledkov, keď sa pozrieme, ako ľudia trpia. Ide o rozšírenie vplyvu, teda v tom zmysle, aby sa pojalo viac krajín a tu nepoznáme žiadne libity. i keď e, viete, že sféru vplyvu tam má e, Rusko a riskuje sa mier. Ja si myslím, že je to bezohľadná metóda. Ja si myslím, že nemôžem si pomôcť, ale to branie individuality. A je to nesprávne a cítim, že je to veľmi vážna vec. Nemôže, nemôžete stále získavať väčší vplyv. Musíte zastaviť, musíte sa nadýchnúť a porozmýšľať o tom, čo sa deje. Ja som zúfalý, keď počúvam tieto veci. Dúfam, že nič zlého z tohto sa mi tu nevzíde. Ďakujem pekne. Pán Jurek, myslím, že ste chceli položiť e, modrú kartu, ale vidím vás na rečníckom zozname. Budete hovoriť neskôr. Tak ďalším rečníkom je pán Balco. Na jednu minútu, prosím. Vážená pani predsedajúca, e, ďakujem. Ja si myslím, že práve východné partnerstvo by mohlo byť vynikajúcou šancou pre mnohé e, krajiny, ktoré mali niekedy napojenie na sovietský zväz. Ale v prípade Ukrajiny sme videli, že e, všetky kroky E, neviedli ku úspešnému riešeniu situácie. Keď sa pozrieme, ako je to e, s veľkou korupciou, aké problémy existujú e, s princípami právneho štátu, no a musíme tiež vnímať, že existujú také krajiny, ktoré nechcú prerušiť, prerušiť svoje dobré vzťahy s Ruskom a neodsudzujme ich za to. Ďalším rečníkom je pán Andrej Plenkovič na minútu 30. Ďakujem pekne, pani Lunaček. Táto rozpráva o štvrtom samite v Rige je veľmi dôležitý z politického hľadiska pre zahraničnú politiku EÚ. Vysielame signál šiestim krajinám, a hlavne piatim, ktoré sa angažujú trochu viac. Nehovorím o Bielorusku, pretože mm, to je v osobitej pozícii, ale odkazy sú odlišné v porovnaní s Vilniusom my im hovoríme, že sme ochotní oceniť ich pokrok na ceste k Európe, hlavne v prípade Gruzinska, Moldavska a Ukrajiny, ktorí sa k tejto ceste zaviazali a musíme nadviazať na ich úsilie a prijať všetky opatrenia, ktoré máme k dispozícii. Finančná pomoc, posilňovanie inštitúcií, pomoc pri e, reformách, hlavne súdnictva, ako aj boji proti korupcii, to musia byť priority aj pri používaní našich prostriedkov, signály, ktoré vysielame obyvateľom týchto krajín, hlavne čo sa týka e, bezvízového styku. To je veľmi dôležité pre vnímanie EU verejnosťou my sme im vyslali už viacero odkazov v minulosti a nemôžeme ich sklamať a musíme jasne povedať aj susedným krajinám, že všetci títo partnery majú e, nárok príjmať vlastné rozhodnutia a napriek tomu budú mať našu podporu. Ďakujem pekne. Teraz pán Boštináru na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážená pani ministerka, od posledného samitu vo Vilniuse sa e, mnoho zmenilo na východe našich hraníc, hlavne podpísaná dohoda o pridružení e, a pritom kvôli tomu rastie externý tlak na Ukrajine. E, to dokonca dospelo až k vojne ruské e, e, ruskí vojaci teraz trávia dovolenku na východe Ukrajiny. Musíme byť spolahlivým partnerom pre tieto krajiny, musíme im e, pomáhať pri reformám, ale taktiež uznať ich pokrok. Musíme byť ambiciozni v Ríge, pretože inak to bude mať negatívny, dramatický dopad tak na Európu, ako aj na východe našich hraníc. Vyzývam komisiu a členské krajiny, aby e, sa zasadili za to, že z Rígy bude vyslaný pozitívny odkaz pre našich východných partnerov. Ja myslím, že mám dve minúty, nie jednu. EÚ nesmie udusiť očakávania našich partnerov a obyvateľov, ale odmeniť ich úsilie ukázať, že cesta európskej integrácie je ešte otvorenejšia ako v minulosti, dať im príležitosti, ktoré by vyvážili e, naozaj ťažkopádnu ruskú propagandu. Preto si myslím, že treba spraviť dôležitý krok a síce bezvizový styk pre Moldavsko a Ukrajinu. Spravme to, čo môžeme, to, čo spraviť treba, aby sme ocenili ich úsilie. Je to naozaj veľmi dôležité pre nich, pretože ich budúcnosť je s Európou a za to sa musíme zasadzovať. A taktiež sa môžem mm, pripojiť k tomu listu páno, pána Ostrievičusa. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Žlotovský na minútu. Pani przewodnicząca. Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, zajtra sa začína E, summit v Ríge, je to príležitosť na to, aby Európska únia nesimuluje svoju politiku východného partnerstva, aby ju v skutku začala realizovať. Ak to, čo sa deje všeobecne na Ukrajine, ak rúske hrozby nie sú dostatočnou motiváciou na to, aby sa načrtol plán pomoci, tak ja si myslím, že vlastne nás k tomu už nič nedonúti. Ukrajina je prvoradou témou problému. Prehlbujúci e, chaos, hrozujúca ofenzíva Ruska ničí architektúru v našom najbližšom susedstve. Reálne podmienky a perspektíva členská v Európskej únie, podpora hospodárstva a vytvárenie priazňového vízového systému, to všetko sa musí nájsť v závere. Sami tu čakajú na to obyvateľia Ukrajiny, Gruzínska. Ja si myslím, že sme nerozhodní a sami môže ukázať, že je na čase, aby sme využili podmienky. Nuž, ale pani komisárka tu nie je. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz pán Ivo Weigl na minútu. Spoštovaná podpredsednica. Pani predsedníčka, pani podpredsedníčka parlamentu. Myslím, že mi odobriete slovo, pretože veľmi ťažko budem môcť niečo tak komplikované povedať stručne. Východné partnerstvo a takisto aj Únia pre Stredomorie predstavujú inováciu e politickej, európskej politiky, ktoré nemali dlhodobo úspech, preto aj o tom opätovne sa vyjadrujeme. I dnes hovoríme o potrebe revidovania týchto dvoch inštitúcií, ktoré sa stali rukojemníkmi v bilaterálnych otázkach, ktoré sú ešte otvorené a takisto aj geostrategických rôznych e, záujmov. Avšak e, v e, zmysle rozširovania priestoru spoločných hodnot. My musíme pokračovať v boji takisto aj za túto časť sveta. Ja som stále presvedčený o tom, že úloha eh, partnerstva, keby bola zvažovaná týmto spôsobom, tak eh, vojna na Ukrajine by možno sa nekonala. A budem eh, na budúce pokračovať týmito slovami, to na dnes ukončím. Ďakujem pekne, tam Kosopermov na minútu. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Eh, východné partnerstvo, tak ako bolo vymyslené a ako bude predstavované v Ríge, sa nám nepáči. Eh, ten eh, obchod ten priestor voľného obchodu to sú len e, nástroje v, v boji, e, ktorá prehlbí ešte túto nerovnú e, situácia. Viac dlhov, viac dezintroalizácia, takisto aj cesta k podriadenosti. My sme podporili nelegálny presun moci smerom k destabilizácii a k vojne. A teraz sa pozrime na NATO, ktoré vyťahuje nástroje a snaží sa ísť agresívnou cestou. E, teraz e, hovoríme o fetiš, e, používame fetiš na slova že Rusko sa snaží cez médiá e, vykonávať nátlak a e, zhoršovať situáciu a všetko teda v prospech nášho partnera číslo 1 NATO Spojených štátov amerických. E, a pritom je to Európska únia, ktorá by mala byť nezávislá a nespravodlivo je postavená do tejto situácie. Ždanoka. Ďakujem pekne teraz pani Ždanoka na minútu. Ďakujem ja nesúhlasím s vami, pani ministerka, s vašim optimizmom. Východné partnerstvo v súčasnej podobe je zárodkom konfliktov. Jediný spôsob, ako tomu EU môže zabrániť, je e, zabrániť e, ďalšiemu zhoršeniu vzťahov s Ruskom a taktiež tak, e, sa, tak polaví tlak na krajiny východného partnerstva. E, je tu chybná interpretácia tohto partnerstva, pretože to sa vníma ako skutočné rozšírenie EÚ. Občianská vojna na Ukrajine je e, toho jasným obrazom. 40 rokov po e, definitívnom prijatí Helsinského aktu je jasné, že je potrebná nová konferencia o bezpečnosti v Európe toto by mohol byť apel samitu v Rige. E, inak to bude, bude musieť spraviť občianská spoločnosť. EU má zjednocovať, nie rozdielovať. Ďakujem pekne, pán Schaffhauser, na minútu. Pani predsedníčka, pani zástupkynia pani Mogherini, v predvečer eh, samitu v Ríge by sme mali robiť bilanciu politiky východného partnerstva. Žiadne sľuby eh, po studenej vlne neboli dodržané. Mohli sme urobiť eh, zónu prosperity, to by bola prvá, prvý krok nezávislej Európy, ktorá by zjednotila východ so západom. Avšak vždy, keď nejaká krajina sa stáva mostom medzi východom a západom, Eh, tak eh, ako keby sme nahúckali proti sebe ľud jednotlivých krajín eh, a honíme ich k tomu, aby sa stali súčasťou NATO, či Srbsko, či ďalšie krajiny, ktoré sú momentálne v konflikte. Možno v Ukrajine už prišlo o život 10 tisíc ľudí a naďalej podporujeme e, túto vojnovú e, stratégiu NATO, ktorá ide proti Európanom. My sme momentálne e, vďaka pánovi Kerimu v prospech realistickej politike, avšak mali by sme prestať prestať e, z týchto dvojitých štandardov, mali by sme prestať e, s týmto, teda to je cesta pre ozajstného Európana. Ďakujem pekne teraz pán Kelam na minútu a pol. Ďakujem pekne. Summit v Rige by sa nemal stať e, summitom slabých politických záväzkov. Niektoré členské krajiny sa nechcú zaviazať nejakej novej dohode, nejakým novým slubom. Iní to vidia ako poslednú príležitosť. My však potrebujeme opak. EÚ musí dokázať e, svoju politickú angažovanosť e, vo vzťahu s východnými partnermi podporiť ich na ceste k demokracii. Mne sa páči prehlásenie lotyšského predsedníctva. A síce, že potrebujeme skutočné partnerstvo a dúfam, že lotyšské predsedníctvo e, to bude môcť e, uplatniť e, vo forme rozhodnutí z Rigi. Ja som z tých, ktorí sa podpísali pod list a chcem zopakovať ten apel. Čiže od budúceho roka bezvízový styk pre Gruzinsko a Ukrajinu a jasnú e, európsku perspektívu pre tri krajiny, ktoré e, túžia po takejto perspektíve. Musíme taktiež zaručiť, že tieto krajiny si skutočne budú môcť vybrať svoju cestu Európsky prístup by mal byť e, naozaj vytvorený pre jednotlivé krajiny. Nemôžeme polaviť v našich e, záväzkoch. Tieto krajiny by mali byť e, čím skôr v európskej rodine. Ďakujem pekne. Teraz pán Mamikins na minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Najdôležitejšia úloha samitu je odpovedať na otázku, či bude reforma podoby partnerstva, alebo pomaly zahynie. Vidíme prvé symptómy choroby, a asi nebudú prijaté tie očakávanie, ktoré od nás naši partnery očakávajú. Nie je jasné, prečo nemáme bezvisový styk s Gruzínskom, pretože táto krajina splnila všetky podmienky. Vieme, že komisia chce prijať pozitívne rozhodnutie, ale prečo to, toto rozhodnutie nebolo už prijaté. Ide o postoj. My si neuvedomujeme, že sme arogantní. Problémom je, že EÚ chce e, zohrávať úlohu veľkého brata a to je chyba. Myslím, že naši partneri sú na to alergickí. Oni e, chcú, aby sme s nimi e, zaobchádzali ako s rovnými. E, musíme zreformovať východné partnerstvo a celý tento program. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pán Marek Jurek, takisto jedna minúta. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pamätajme na to, že podporovanie nezávislosti krajín, ktoré vznikli po rozpade Sovietskeho zväzu, e, znamená zmysel našej spolupráce. Bileterič v tejto snemovni hovoriť, že je dôležité rešpektovať ruskú sféru vplyvu, ale keď budeme používať takýto jazyk, takúto retoriku, tak nám zmizne morálny význam Európy. Ale uvažujme tiež v tom zmysle, že hovoríme v tejto snemovne o našich hodnotách. Možno je na čase, aby sme pouvažali o tom, že tie národy, s ktorými hovoríme na východe Európe, Gruzinci, eh, Ukrajinci nám tiež chcú prezentovať svoje hodnoty, ktoré budeme môcť využívať. Európa by mala každý deň ďakovať za to, že kresťanstvo prežilo pri prenasledovaní sovietov. Píšeme o tom o našich uzneseniach. Takto sme konali v Tbilisi. Myslíme prosím na to. Ďakujem pekne. Ďalším e, rečníkom je pán Jaromír Štetina, minúta 30. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážené dámy a páni. E, sami bude eh, šancou diferencovať eh, vzťahy. Na druhej strane mince bude hľadanie jednotnej spoločnej pozície ku krajinám východného partnerstva. Čo je spoločným menovateľom týchto, tých troch krajín? Tri krajiny sú vo vojnovom stave Arménsko s Armézajžatom, Ukrajina s Ruskou federáciou. Tri krajiny majú čas svojho územia okupanú eh, Gruzín, Rumunsko, Osecko, Moldavsko, Podnecerstvo a zase Rusko, e, e, Krím. No a Biel- Bielorusko sa obáva nebezpečia. Spoločným menovateľom je vo všetkých prípadoch imperiálna a násilná politika Ruskej federácie. Chcel by som požiadať pana komisára Hána, aby našiel odvahu nazývať veci právým menom. Rusko rozpudalo hybrid, hybridnú vojnu proti Európe, vedie hybridnú vojnu proti krajinám východného partnerstva. Krajina ukazujú snahu vymaniť sa spod, z područia autoritatívneho režimu Ruska a prihlásiť sa k demokratickým hodnotám. Václav Havel by povedal, povedal, že Rusko pomôžeme tým, že budeme o ňom vypovedať pravdu. Rusko sa stalo opäť e, Reganovskou ríšou zlá hlavne pre tú šesticu východného partnerstva. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Tibor Sani. Jedna minúta. Ďakujem pekne za možnosť vystúpiť, pani predsedajúca. Pani Lukaševica hovorila o veľmi veľkej dôležitosti samitu v Rige. Je teda dôležité, aby e, zabezpečila aby ehm, summit ehm, zabezpečil ehm, dobré riešenie mnohých vojnových stavov, tak ako je to povedzme v prípade Ruska a Ukrajiny. V tejto situácii budeme musieť hľadať demokratickú alternatívu. Ja si myslím, že je dôležitá dôveryhodnosť Mali by sme vyriešiť krízu, respektíve tú kritickú situáciu. Chcem požiadať radu aj komisie, aby Európska únia prevzala túto zodpovednosť. Ďakujem pekne. Ďakujeme a teraz má slovo pán McAllister na minútu 30. Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, jasný politický signál zo samitu v Rige by mal znieť Európska únia spoluprácu s partnermi východného susedstva bude pokračovať angažovanou formou. Vzhľadom na mnoho zvláštnych prejavov predstaviteľov ľavice aj predstaviteľov pravice. Chcem ja zdôrazniť, že východné partnerstvo neznamená to, že partnerské krajiny sa musia rozdeliť medzi EU, rozhodnúť medzi EÚ a Ruskom, nie otázku alebo, alebo skôr o otázku aj aj, alebo aj tiež východné partnerstvo nie je proti nikomu, nie je proti Rusku. Uh, ide e, viac o rozhodnutie týchto krajín, do akej miery chcú spolupracovať s Európskou úniou. Nie všetky krajiny e, sa chcú pohybovať rovnakou rýchlosťou a v rovnakých politických oblastiach približovať Európskej únii. A preto bude dôležité nájsť riešenia šité na mieru pre tých šesť krajín my zase musíme zdôrazňovať právny štát, ľudské práva. To by mala byť tiež téma blížiaceho sa samitu v Rige. Ďakujem pekne. Pani Claire Moody, jedna minúta, ale pani Moody tu nevidím. To znamená, že ďalším rečníkom bude pán Kukan na minútu 30. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Súčasná situácia na východe našich hraníc e, zdá sa, sa e, mení na e, rozkol západu a východu. V tejto situácii je veľmi dôležité vytvoriť rámec angažovanosti. Našim cieľom je mať viac integrovaných susedov. Musíme sa vrátiť k týmto základným hodnotám, musíme ukázať, že chceme celý náš politický kapitál dať našim susedom. Musíme sa angažovať všetci, musíme to urobiť tak, že e, vyšleme povzbudivé signály na tomto samite. Opakujem, naša politika susedstva musí byť politicky podmienovaná, musí prezentovať vízie pre našich susedov a musíme nahradiť slova už činom. Týka sa to tých tých, ktorí boli za tieto európske ambízie, potrebujú signály teraz ďaleko viac ako kedykoľvek predtým. Ďakujem pekne. Pán Andy Kristia, jedna minúta. Na ceste sú veľké zmeny. My sa budeme v budúcnosti dívať na súčasnosť e, v tom zmysle, že to budeme považovať za správne zmeny. Ja sa budem sústredať na ambície. Musíme spraviť viac pre tých, E, ktorí majú tie hmatateľné európske ambície, tí, ktorí sa rozhodli pre európsku cestu. Samozrejme, že musíme ešte veľa urobiť a e, slova sú menej dôveryhodné ako činy. Signály treba e, vyslať Gruzínsku, Moldavsku ako Ukrajine, ale takisto je aj to otázka už samotných členských krajín. Nemôžeme e, žiadať od šiestich krajín e, reformy, ak e, nenaznačíme naše ciele. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz na 1 minútu 30 má slovo pán Bogdan Andrzej Zdrojevský. V prvom rade chcem upozorniť, že politika našich východných partnerov bola poznamenaná naivnosťou, nedôslednosťou. Tieto, mm, boli sme teda málo vplyvní. V tejto oblasti sme veľa neurobili, no možno nie sme dôslední, možno nie sme schopní vytvárať dobrú ponuku, ale všeobecne chcem povedať, že v tejto oblasti sme postúpili. To, na čo chcem e, poukázať, aby e, sme individuálne sa dívali na niektorých, e, na jednotlivých partnerov, aby sme brali do úvahy rozdiely, ktoré bezpochybne existujú medzi týmito krajinami. Sú veľmi veľké tieto rozdiely, sú často podmienené kultúrovo. V rámci môjho časového rámca chcem mm, povedať niečo. Pani vysoká predstaviteľka veľmi často býva v tejto snemovni a ďakujem pekne. Danke, Herr Strojewski. Sie hätten noch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 sa vyjadrila, že v Európskej únii ponúkame týmto trom krajinám skutočnú európsku perspektívu, ale ponúkame menej, ako sa očakávalo. Robili sme krok dozadu v porovnaní e, s posledným summitom vo Vilniuse. Tieto krajiny potrebujú skutočnú európsku perspektívu. O to im ide. A tento summit, ktorý sa začne zajtra, e, je krokom dozadu. A napriek tomu, že súhlasím s tým, že by malo dôjsť ku ratifikácii dohody, hlavne pokiaľ ide o zmluvu o voľnom obchode. Je to veľmi dôležité na posilnenie politickej asociácie, ekonomickej integrácie. Ďakujem pekne. Na jednu minútu 30 má slovo pani Šujica. Ďakujem pekne. Faktom je, že stojíme pred úplne novou geopolitickou situáciou, ak to porovnáme so situáciou pred samitom v roku 2013. Hranice sa násilne zmenili, niektoré členské krajiny sú pod tlakom. Šesť krajín, o ktorých hovoríme, sú tiež v inej situácii. Možno tri z nich majú porovnateľný stav, ale tak či tak naozaj došlo k veľkej zmene od roku 2013. Myslím, že EÚ musí pokračovať na tejto ceste, musíme počúvať našich partnerov. Tak ako povedala zástupkyňa rady, musíme im poskytnúť e, plné partnerstvo, seriózne partnerstvo, pretože to je jediný spôsob, ako sa postaviť Rusku. Rusku sa nepodarilo nás odkloniť do našej cesty a musíme na tom trvať. Samozrejme, E, treba ich vnímať ako minimálne našich oponentov. E, občania tých šiestich krajín očakávajú zmeny a preto musíme e, zotrvať, musíme im ponúknuť európsku perspektívu aj možnosť e, podpísať dohodu o pridružení je niečo, čo zmenilo situáciu. Našim hlavným cieľom je dosiahnuť miera, preto musíme naozaj e, zotrvať nielen solidarita, ale aj e, jasná podpora sú potrebné. Ďakujem pekne teraz pán Michail Galer na minútu a pol. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja si želám výsledok tohto samitu ktorý by podporil našich východných partnerov aj vo vzťahu s európskou perspektívou, ak si to želajú. Um, niektorí sú za túto perspektívu a niektorých do toho tlačíme, e, ale iba takáto perspektíva zaručí demokraciu a právny štát v tejto časti Európy. Vieme, ako vyzerá ruská perspektíva. Konkrétne to znamená, že nemôžeme za prehláseniami, zaostávať za prehláseniami z Vilniusu. A e, ruská agresia ukázala, že hlavne ľuďom na Ukrajine, ale aj v Gruzínsku, okrem miliardovej pomoci, musíme poskytnúť niečo konkrétne, čo nás nebude stáť nič, ale dokáže to náš e, súcit s nimi. Ide o bezvýsový styk. E, už sa hovorilo o tom liste, ktorý sme viacerí podpísali a myslím, že tu naozaj musíme poskytnúť jasnú perspektívu v Rige, aby aj samotní občania mali pocit, že sú súčasťou slobodnej Európy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom na minútu je pán Tökeš. Vážená pani predsedajúca, anexia Krymu a rusko-ukrajinská vojnová kríza vytvorila úplne novú geopolitickú situáciu v našom vzťahu k krajinám východného partnerstva na samite v Rige budeme svetkami nového systému vzťahov a práve z toho dôvodu bude treba vyzvať veľmi povzbudzujúce signály aj tým rozdeleným partnerom. V tejto súvislosti chcem uviesť hlavne Ukrajine, Ukrajine, Moldavsku a Gruzínsku s cieľom predísť vojne a zaistiť bezpečnosť celej únie, musí Európska únia urobiť všetko v prospech toho, aby našla politické riešenie rusko-ukrajinskej a rusko-európskej krízy. Východní partnery na oplátku musia plniť svoje záväzky. Eh, ďakujem. Dobrý večer, kolegovia. A teraz má slovo pán Bony na minútu. There are many expectations. Pokiaľ ide o summit v Riga, tak je tu veľa očakávaní kvôli agresívnemu správaniu Ruska, aby sme chceli dosiahnuť viac. Pokiaľ by summit v Rige zmenil situáciu v oblasti tak vidím vyšší, vyššiu možnosť pokroku. Pracujeme o nových opatreniach, pokiaľ ide o e, susedskú politiku, snažíme sa smerovať k rastu, taktiež k e, rozvinutiu občianskej spoločnosti a právneho štátu. Podporujeme reformy, ktoré sú zásadné spolu s ďalšími krajinami, Arménskom, Azerbajdžanom. Neviem, či sa to týka aj Bieloruska. Čo je najpotrebnejšie? aby sme vyslali pozitívny signál spoločnosti. V tejto chvíli ich Rusko ohrozuje, avšak mali by cítiť, že môžu čerpať v mnohých oblastiach. Napríklad, pokiaľ ide o konkrétne ponuky e, liberalizácie víz pre Gruzinsko a Ukrajinu, by mali byť jasne prezentované a sľubné e, je taktiež potrebné zdôrazniť sľubné vyhliadky na členstvo v EÚ. Ďakujeme teraz na minútu, pán Gžip. Ďakujem pekne, pani predsednička. Rozmýšľame nad tým, aké sme dosiahli doteraz ciele. Dosiahli sme dobré výsledky, avšak nie je dostatočné. Určite by sme dosiahli lepšie výsledky, kedy by sme boli uh, viac e, zaangažovaní na vysokej úrovni, aby sme potvrdili ašpiráciu partnerských krajín do ich uh, prístupu. Bol tu problém z viacerých strán, často sa tu ukazuje na Rusko, avšak to partnerstvo sa buduje v spolupráci s šiestimi členmi a tí majú rôzne očakávania, rôzne ašpirácie a ambície, čo si vyžaduje flexibilný prístup. Okrem iného e, tu máme napríklad e, dohody o súdržnosti s Moldavskom, s Ukrajinou a tak ďalej. Potom sú tu ďalšie projekty ktoré boli financované zo susedského alebo Fondu pre susedskú politiku. Veľmi dôležité sú reformy v partnerských krajinách, avšak pretože sú ambície rôzne, mali by byť tieto prispôsobené očakávaniam partnerov. A ja s uspokojením e, vítam u e, vyhlásenie, kde sa hovorí o ašpiráciách e, Ukrajiny, Gruzinska a ďalších krajín partnerstva. Ďakujem, pán Kelly, na minútu. prvom rade sa chcem poďakovať predrečníkom a predsedničky, ktoré, ktorá vyjasnila situáciu vzhľadom na modré karty a vďaka tomu máme naozaj štrukturovanú diskusiu, za to vám ďakujem. Po druhej, ja už som v parlamente 6 rokov a myslím si, že to je prvýkrát, keď vidím e, e, zástupcov rady, niekedy ich kritizujeme, že tu nie sú, niekedy neferovo, ale je dôležité, aby sme ukázali na to, že ich nečinnosť bude na, nahradená našou zaangažovanosťou, aby sme mali úspešné výstupy v Rige. Myslím, že tieto krajiny naozaj statočne preukázali, že preukázali East is beast, West is best, že východ je nejaká príšera a západ je najlepší. Ja verím v úspešné výstupy e, samitu v Ríge a dúfam, že sa nám podarí do roku 2016 pre nich dosiahnuť bezvýzový styk, čo by samozrejme podporilo e, občanov a vďaka tomu by mohli ďalej pokračovať v tej ceste, na ktorú sa vydali. Mali by sme ich v tom podporovať a rešpektovať ich za to. Ďakujem. Takže teraz e, to bol koniec zoznamu rečníkov. Máme tu teraz prihlásenie sa prosím prostredníctvom zvyknutia ruky, keďže aj ako prvý má slovo pán Hedman. Ďakujem bardzo, pani Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, blíži sa samit východného partnerstva. Ten bude určite veľmi dôležitý pre celú iniciatívu a preto sú aj e, očakávanie veľmi vysoké. Jedným z dôležitých bodov, ktoré sa majú riešiť, e, podľa mňa, je spolupráca v oblasti energetickej bezpečnosti a prepojenia systémov. V roku 2014 e, Európska komisia robila e, testy vytr- výdrže, pokiaľ ide o e, dodávky plynu z Ruska a poukázali jednoznačne na to, že zvýšená spolupráca medzi členskými štátmi môže naozaj význačne uľahčiť e, situáciu v prípade nedostatku dodávok. V takejto nestabilnej situácii sa Európa musí špeciálne zameriavať na otázky energetického bezpečnosti a preto ja dúfam, že sa naozaj dopracujeme k nejakým konkrétnym výsledkom, pokiaľ ide o otázky energetickej bezpečnosti a napríklad aj tieto medzisystémové riešenia v krajinách východného partnerstva. Ďakujem, pán Marias, taktiež máte minútu. Ďakujem za slovo. Hovoríme o východnom partnerstve a ja by som chcel mm, hovoriť o jednej dôležitej veci, ktorá sa týka gréckého obyvateľstva v Gruzínsku v oblasti, kde už tradične pred viacerými desiatkami rokov bolo vyš, žilo vyše 150 tisíc Grékov. Po rozpade Sovietskeho zväzu väčšina z nich prišla do Grécka. Avšak ešte stále tam žije 15 tisíc Grékov. No a kde je ten problém? Potom, ako odišli z Gruzínska, keď boli gruzinskými občanmi, tak opustili svoje domovy, ktoré im platrili, bol to ich majetok. Avšak potom, ako odišli, došlo k nelegálnej konfiškácii týchto domov napriek snahám, ktoré boli vynaložené. Táto nelegálna konfiškácia e, domov obydlí stále pretrváva a gruzinské orgány neuskutočňujú žiadne opatrenia, aby chránili majetky greckých občanov. A my by sme chceli, aby táto téma bola zobraná do úvahy aj predsedníctvom rady. A ďakujem, pán Jakabčic. Želím úspech samitu u Rigi, Ja som uvier... Dúfam, že samit v Rige bude úspešný som presvedčený, že občania všetkých šiestich krajín chcú európsku perspektívu alebo minimálne vnímajú Európsku úniu ako niečo naozaj veľmi pozitívne. Spomínam si, aké to bolo pre nás pred pár desaťročiami, keď sme my mali sa pustiť na cestu smerom k EU. A preto verím, že summit bude úspešný. Verím, že našimi prioritami musí byť zachovanie mieru a hospodárskej spolupráce s krajinami východného partnerstva. Avšak tie podmienky, ktoré musíme ustaliť, sú v prvom rade európske hodnoty a potom základné ľudské práva, sloboda médií a to, na čom stojí naša spoločnosť, na čom stojí EÚ. A preto chcem povedať jasne, že sa nepokúšame si samozrejme urobiť nepriateľov, nero- nechceme robiť nič proti Rusku, naopak, pokúšame sa vybudovať partnerstvo, pretože chceme, aby všetci boli našimi partnermi. Ďakujem, takže toto je koniec e, Catch Ja dám slovo na pani, pani Kalnie Lukaševič. Hey, Madam President, honorable Member. Pani predsedajúca, vážení poslanci, predovšetkým mi dovolte, aby som zdôraznila, že dnes a v rámci tejto konkrétnej diskusie tu vystupujem za vysokú predstaviteľku pani Mogherini. Takže mali by ste to vziať do úvahy. A zároveň za predsedníctvo môžem zúrazniť, že niekoľkí komisári už dnes sú v Rige, pretože som spomínala, že prebiehajú viaceré vedľajšie aktivity, teda tá konferencia pre východné partnerstvo a médiá, to sa všetko už začalo. Takže vlastne my tomu venujeme veľmi dôležitú pozornosť tejto konferencii a preto sú mnohí komisári už dnes v Rige. Vrátim sa späť tejto diskusii a opäť v mene vysokej predstaviteľky by som chcela zdôrazniť, že sme si dôkladne vypočuli všetko, čo bolo tu dnes povedané počas rozpravy. A môžete si byť istí, že my budeme, e, my vezmeme do úvahy všetky vaše pripomienky a návrhy. Dovolte, aby som ešte zopakovala, že summit v Rige preukáže a musí potvrdiť, že tento východné partnerstvo je našou veľkou prioritou a vyšle silný politický signál EÚ, má silný záväzok voči východnému partnerstvu a naďalej bude bojo, budovať úzke, namieru ušité vzťahy s našimi východnými partnermi a preto budeme pokračovať tom, aby sme poskytli všetku podporu týmto partnerom, ktorí eh, sa súčasnili alebo mobilizovali všetky svoje sily, aby mohli prijať reformy a podpísať asociačnú dohodu. A tento summit bude predstavovať novú úroveň našich vzťahov s našimi partnermi a najväčšie ambície sú práve tie bilaterálne eh, dohody, ktoré máme s troma partnermi. Po druhé, naše partnerstvo obsahuje, alebo sa týka šiestich partnerských krajín. Môžem dôvod viac dostatočne zdôrazniť, aké je dôležité, aby naďalej zostali našimi partnermi. Preto EÚ bude naďalej s všetkými partnermi komunikovať, či už to bude na individuálnej úrovni alebo v rámci EÚ. Pokiaľ ide o naše strategické úsilie v komunikácii, Eh, chceme vysvetľovať, aké sú naše vzťahy s našimi partnermi a o čom sú a o čom nie sú. A určite budeme argumentovať eh, za to, aby neboli namierené voči akýkoľvek tretej strane. Preto budeme pokračovať v našom dialógu s tými, ktorí toto spochybňujú. Niekoľkí z vás takisto položili otázku ktorá sa týkala európskej perspektívy pre Gruzinsko alebo Ukrajiny a aké sú e, silné slova vo vyhlásení z Rigi. Dovolte, aby som chcela, uviedla, že ten e, proces prípravy tohto spoločného vyhlásenia, tohto samitu ešte stále prebieha. Tieto rokovania sú inkluzívne tak pre partnerov, ako aj členské štáty. A rokovania naďalej prebiehajú a preto v tejto fáze ešte stále čakáme na záverečný výsledok týchto rokovaní. Dosiahnutý konsenzus bude musieť odrážať každé, alebo osobitné potreby každej krajiny a ich priority a ich ašpirácie a ten spoločný záujem, ktorý zdieľajú z EÚ a zároveň posúdia aj záujmy EÚ, pričom sa urobí realistické hodnotenie, čo sa dá dosiahnuť na bližších rokoch. A v tomto kontexte by mala Riga zdôrazniť predovšetkým to, že my chceme dosiahnuť novú úroveň našich vzťahov s tromi partnermi, s ktorými podpisujeme najambicioznejšie asociačné dohody, aké doteraz boli podpísané. Ale tiež to má byť náš signál, že sme pripravení podpísať ďalšie takéto namirúšité zmluvy s ďalšími partnermi. A bude to, tieto zmluvy obsahujú takisto aj určité konkrétne rámce. Ja si myslím, že zdieľame názor, že pokrok e, dosiahnutý e, v, na samite v Rige je tak dôležitý, že mohli by sme trošku viac času venovať e, diskusii viacerých tém detálnejšie, ale keď ja rešpektujem váš program, tak e, týmto by som skončila a v závere by som chcela vyjadriť, že vysoko, vysoko oceňujem váš záväzok a záujem a podporu o východné partnerstvo. Naše vzťahy s národnými parlamentami a úloha Euronestu podporovať a konsolidovať východné partnerstvo, toto všetko je vymoriadne dôležité. Spoločne musíme pomôcť našim partnerom, aby si uvedomili, aký majú silný potenciál a aby ho mohli aj realizovať ja by som vám takto chcela poďakovať za všetky vaše príspevky. Ďakujem aj za vašu podporu za, v rámci politiky východného partnerstva a ďakujem vám pekne za to, že sa staráte o to, aby sme mali úspešný úspešný summit eh, v Rige. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Merci, madame. Le débat est clos. Ďakujem pekne. Eh, rozpráva je týmto skončená. EFTD des demandes de nomination.